Tlmočníci si vás dovolujú informovať, že pracovnoprávny spor v dôsledku pracovných podmienok, ktoré nám boli jednostranne vnútené, stále prebieha. Vstupujeme do tretieho týždňa. Napriek mnohým ústupkom z našej strany management neurobilo, neurobil žiadne pokusy kontaktovať nás, aby sa konflikt vyriešil. V dôsledku toho e, s vás spolutovaním informujeme, že nebudeme tlmočiť po plánovanom e, konci to tohto zasadnutia, ktorý je o 18.30, takže presne vtedy tlmočenie skončí. Ďakujem za pozornosť. Táto schôdza je vysielaná na internete. Ak nemáte pripomienky k zápisnici zo schôdze 21. Eh, marca 23. apríla, je možné ich prijať. Dnes budeme sa zaberať pozmeňovacími návrhmi a kompromisnými pozmeňovacími návrhmi, ktoré predložili spravodajcovia. Ehm, dostali sme 380 pozmeňovacích návrhov k tomu návrhu komisie, 56 kompromisných navrhli, navrhli spravodajcovia. Tieňoví spravodajcovia to prediskutovali a takisto to bolo e, prístupnené všetkým vám na prípravu tejto schôdze. E, čo sa týka rečníckého času, začneme s pravodajcami a potom prejdeme k tieňovým spravodajcom. A e, za Inta pani Moska a vidím, že pán Kon teda vystupí v jej mene. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Dnes zastupujem Alisiu Moska ako spoluspravodajkyňu v mene SAD. A v prvom rade sa chcem poďakovať tlmočníkom, spravodajcom, spolupravodajcom a sekretariátu. Mali sme už dve schôdze tieňových spravodajcov, technické a ešte diskutujeme o niektorých technických záležitostiach. Všetkým skupinám ide o e, to, že potrebujeme toto nariadenie, aby sme obmedzili nelegálne obchodovanie s kultúrnymi statkami e, jednotní sme v tom, že by mal platiť princíp krajiny pôvodu. Uvedomujeme si teda, že vydokladovanie e, krajiny pôvodu pre kultúrne statky nie je vždy 100% možné. Musíme teda nájsť nejaké riešenia. A ešte sa diskutuje o tom, akú úpravu môžeme teda e, Mm, dosiahnuť, aby sme sa dohodli v prípade teda princípu tretej krajiny. Nechceme sa tu postaviť pred nejaké neriešiteľné e, problémy a chceme, aby aj e, colná správa mohla rýchlo a efektívne príjmať rozhodnutia v jej kompetencii. A pre SAD je mimoriadne dôležité, aby sa orientovalo toto nariadenie o dovoze e, podľa nariadenia o vývoze, aby teda neboli potrebné nejaké ďalšie vzdelávania, nejaké ďalšie údaje. Z nášho pohľadu by tá príloha k dobo- nariadeniu o dovozoch kde, sú teda, kde je zoznam týchto kultúrnych statkov, by sa mohla orientovať e, aj v tom novom nariadení, aby sme mali teda nejaké prehové hodnoty pre tie kultúrne statky. A o týchto otvorených veciach musíme ešte ďalej hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dan Dalton za IMCO. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem poďakovať vám sekretariátom pani Moska za ich prácu za veľmi dobrý pracovný vzťah. Mali sme dvoje stretnutie tieňových spravodajcov a myslím si, že robíme pozitívne kroky smerom k nájdeniu riešenia, ale ešte stále veľa vecí ostáva otvorených, nedoriešených. Myslím si, že jedna z najväčších víziev pre naše oba výbory Ehm, je napríklad eh, taký tovary, ktoré vstupujú alebo odchádzajú, ak majú nejakú nedávnu minulosť, napríklad nejaké mm, pri, pri eh, tovaroch, ktoré sa vyrábajú, ja neviem, súčiastky eh, z Japonska na auta, to je dosť jednoduché, ale pokiaľ ide o nejaké historické artefakty, tak tam nemusí byť vôbec nejaká papierová stopa. No a my sa teda snažíme dosiahnuť dohodu ktorá bude schopná pre colné orgány, pretože aby colné orgány naozaj zisťovali, kedy sa nejaká socha z nejakej krajiny presunula pred 2000 rokmi a do ktorej krajiny a kedy a prečo a či to bolo legálne alebo nie, to bude prakticky nemožné. Takže máme tu určité výzvy, ako ten systém prispôsobiť, aby fungoval pre všetkých a môj názor je, že by sme sa mali zamerať na tie oblasti, ktoré sú najrizikovejšie, pretože v konečnom dôsledku sa zameriavame na návrh, ktorý má v zásade zameziť financovaniu terorizmu. Čiže my sme na zasadnutí tieňových spravodajcov u nás počuli zaujímavý návrh z EPP, eh, aby sa teda vychádzalo z toho červeného zoznamu ICOMu a myslím, že to ich bolo viac mm, prospešné nášmu cieľu, aby sme sa teda eh, aby sa predišlo tomu, že rizikové predmety nájdu kúpca v EÚ. Čiže komisia by mohla mať delegovanú pravomoc eh, udelenú pre celné orgány. Musíme teda akceptovať, že bude potrebná prioritizácia, aby každý mohol efektívne a účinne pracovať. Ako som už povedal, akcelné orgány majú pred sebou nemožnú úlohu, tak my im ten eh, problém ešte zhoršujeme. Ďalší nástroj, na ktorý sa musíme zamerať, eh, to sú tie prahové hodnoty, čo pomôže colným orgánom. A podľa mňa je dôležité zvažovať tri prahové hodnoty. Jednak eh, licencované alebo uh, E, teda tovary, ktoré, ku ktorým je dovozné vyhlásenie a neeuróp, sú neeurópskeho pôvodu, potom e, e, tovary, ktoré sú nízkej hodnoty alebo nízkeho veku, čiže môžu to byť e, tovary, ktoré sa nelegálne pošujú na pomoc e, financovania terorizmu. No, sú to napríklad e, artefakty z nelegálnych výkopávok alebo ukradnutých z nejakých historických nálezísk. Čiže v mnohých prípadoch nie je to chránené na základe pôvodu. Čiže európsky pôvod by sa nemal e, stať obeťou byrokracie a nemalo by to ostať mimo EÚ. E, treba sa na to viac zamerať. Ak budeme postupovať podľa toho nariadenia o exporte, je tu rôz, sú tu rôzne obdobia, ktoré sa využijú napríklad fotografie, obrazy, alebo mali by tam je vek len 50 rokov a týka sa to napríklad aj hračiek alebo hier, alebo iné archeologické e, predmety, tam je veková hranica 100 rokov. E, chceme zjednodušiť systém, aby bol spoločný vekový limit 100 rokov. Napriek tomu sú kultúrne predmety, ktoré nie sú pred e, cieľom zamerania e, tohto nariadenia, napríklad originálna verzia hry Monopoly z roku 1934, tá by asi do toho spadala a neviem, že či naozaj chceme sa takto týmto smerom uberať. Komisia navrhovala 250-ročný vekov, alebo teda prahovú časovú hodnotu ale neviem ja, či toto je úplne najlepšie. No a potom tá hodnota e, musí mať tiež primeranú prahovú hodnotu. Čo sa týka e, súm, Mali by sme to harmonizovať podľa tej najvyššej úrovni nariadenia o exporte, to je 50 tisíc eur, aj keď si uvedomujem, že môžu tam byť isté odchylky, pokiaľ pôjde o stav živnosti. Čo sa týka ďalších otvorných vecí, je tam ešte niekoľko preber- vecí, ktoré treba prebrať medzi tými spravodajcami a ja dúfam, že sa nám podarí nájsť dohodu, najmä pokiaľ ide o nejaké veľtrhy alebo e, teda tranzitujúce predmety, ktoré tu neostávajú. To sú zatiaľ otvorené veci Najmä čo sa týka tranzitu, musím vyjadriť určité obavy v mene našej skupiny. Myslím, že mm, s tieňovými spravodajcami sme mali k tomu celkom užitočnú diskusiu a uvedomujeme si, že to nie je jednoduchá vec. A týmto by som to asi e, uzavrel, pretože ešte by som naozaj mohol toho spomenúť veľa v súvislosti s týmto nariadením, ale určite to spomenú iní rečníci a ja sa teším, že si vypočujem, čo povedia rečníci z oboch výborov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže ešte sa tu niekto hlási za EPP, ale ani pani Ferhajen, ani pán Valesa tu nie sú. Pascal, iba že by. Dobre. Takže cenia si dobrú spoluprácu so spravodajcami. A za SAD, za IMKO je tu pán Kon, ale asi ste už povedali, čo ste chceli povedať. Takže za EKR a INTA je tu David Campbell, ale nevidím ho tu. Takže pán Selimovič, máte slovo, nech sa páči. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podielali, vrátane spravodajcov, spoluspravodajcov v tomto spise. Myslím si, že už e, teda sa niekam pomaly posúvame, ako povedal pán Dalton, do, posúvame sa k dohode na kompromisoch, ktoré v konečnom súdku bude možné prijať. Ešte by som poukázal na niekoľko vecí, ktoré sa nám páčia, niekoľko vecí, ktoré ešte považujeme za problematické. Články 4 a 5, e, to sú tie samozrejme najkomplikovanejšie a veľmi intenzívne sme o nich diskutovali. Myslím si, že tie kompromisy, ktoré boli distribuované, našli tú dobrú rovnováhu eh, medzi kontrolami a opatreniami, ktoré teda nebudú brániť eh, obchodu. Stále si ešte myslíme, že je potrebné diskutovať o prílohe nariadenia. Eh, bude to kľúčové, keďže vlastne tá príloha určí, ktoré predmety pôjdu ktorým konaním. A napríklad to dovozné vyhlásenie, tam je ten zoznam menej vyčerpávajúci. Nechceme nejako zaťažovať e, to im, dovoznými licenciami, ak niekto dováža napríklad len známky alebo staré knihy do EÚ, čo sú predmety, ktoré asi neprispejú k financovaniu terorizmu. Ja tiež môžem s potešením skonštatovať, že e, komisia členské štáty chcú vypracovať e, elektronický systém, to je teda zapracované do textu, čo je pre nás dosť kľúčové aj keď je nám jasné, že v niektorých krajinách sú s tým problémy, ale ide o to, aby sa to urobilo nejakým spôsobom, ktorý bude pre všetkých jednoduchý. Takisto treba definovať kompromis v článku 4 odsek C, tak tam, kde v prípade odmietnutia členské štáty budú notifikovať komisiu, o čo dôležitejšie v v prípade podozrenia z nelegálneho obchodovania budú notifikovať aj Europol a Interpol, aby bolo možné prijať ďalšie opatrenia. Takisto vítame pozmeňovací návrh na záver od ALDE, aby sa slovo export country nahradilo third country, čiže v prípade krajiny pôvodu, predmetu, ak sa nedá identifikovať, ak bol ten predmet exportovaný z, legálne z tretej krajiny, ktorý má byť importovaný do EÚ. No a čo sa týka kompromisov, snažíme sa e, z, naozaj zaplatať všetky tie diery. Nedá sa všetky zaplatať, určite to nebude jednoduché, ale snažíme sa naozaj e, to všetko upraviť, možno za posledných 5000 rokov. E, čo všetko sa udialo, vznikali, zanikali ríše a tak ďalej. A touto legislatívou e, sa pokúsime dosiahnuť rovnováhu pri riešení rôznych vecí a budeme sa snažiť e, zamedziť e, financovaniu terorizmu napríklad nelegálnym obchodom. Samozrejme, Áno, pes je zakopaný v tých detailoch na konci, ale naozaj dúfam, že sa nám čoskoro podarí urobiť ten posledný krok a ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podielali. Ďakujem pekne a prejdeme k stieňovému spravodajcovi za zelených Inta, pán Bruckner. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem povedať, že som presvedčený, že sa uberáme správnym smerom. Väčšina politických skupín má spoločný cieľ prijať stanovisko, ktoré zaplata diery e, pri nelegálnom dovoze kultúrnych predmetov a na ochranu kultúrneho dedičstva. Ako ste už povedali, je nesmierne ťažké pretože to obsahuje také mnohé rôzne predmety, kultúrne e, predmety, tisíc ročia staré, ale aj moderné technické dokumenty. Takže vidíte obrovský e, rozsah, obrovskú škálu, e, na základe čoho je vlastne to nariadenie veľmi komplikované. Potom samozrejme tu vznikajú medzery a sú rôzne, ale som presvedčený, že sa nám podarí vytvoriť efektívne, prijať efektívne opatrenia. Myslím si, že sme na dobrej ceste. Pre mňa a moju skupinu je dôležité zapracovať ustanovenia, ktoré momentálne navrhujeme, napríklad úpravu ceny e, pri tranzite cez colné územie EÚ keď kompetentné orgány majú dôvodnú pochybnosť o tom, e, či, kra- či e, predmety boli exportované z krajiny pôvodu v poruši- porušujúc predpisy a legislatívu tejto krajiny. Myslím si, že to je trošku komplikované a musíme si to pozornejšie preskúmať. Čo sa týka e, z návrhu zahrnúť zoznam ICOM, toto ale nie je o konfliktných zónach, toto sú kultúrne predmety, ktoré sú považované za rizikovejšie z viacerých dôvodov, nie len z dôvodov konfliktov. Dohodli sme sa, že tu ten zoznam zapracujeme, ak sa využije plný zoznam ICOM pre všetky regióny a nie iba pre konfliktné oblasti. Čo sa týka prílohy, myslím, že e, potrebujeme primeranejšiu e, vekovú pravú hodnotu a stále som ešte skeptický, pokiaľ ide o e, zahrnutie hodnotovej, hodnotového limitu. Ale určite nájdeme aj tu nejakú spoločnú reč. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. A slovo dostane komisia pani Mikol za Európsku komisiu. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. Komisia chce poďakovať spravodajcom a ostatným poslancom za ich úsilie sformovať čo najlepší nástroj v boji proti nelegálnemu obchodu s kultúrnymi predmety a ďakujeme aj za veľký záujem o návrh komisie. Boj proti obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi, ktoré boli nelegálne exportované z tretich krajín, je nesmierne dôležitý. Sme mimoriadne vďační za návrhy, pozmeňovacie návrhy, ktoré vysvihujú zákaz eh, po eh, teda vnesení tovarov alebo predmetov na e, celné územie EÚ, že by sa to vzťahovalo iba na e, teda, e, predmety mimo EÚ. Tiež vítame zoznam definícií lepšie, definovanú krajinu pôvodu a pokiaľ ide o nelegálny pôvod. Ak sa nedá identifikovať krajina pôvodu, tak treba zobrať do úvahy krajinu exportu berieme na vedomie pozmeňovacie návrhy týkajúce sa zavedenia minimálneho hodnotového limitu, e, časového limitu, kratšieho, než bol navrhnutý. No a takisto využitie prílohy nariadenia o exporte, ako sa to spomínalo na miesto dohovoru UNESCO. Avšak chceli by sme upriamiť pozornosť poslancov na veľký nárast rozsahu pôsobnosti, e, ku ktorému môžu viesť tieto zmeny Takisto e, sú veľmi konštruktívne návrhy, ktoré vyjasňujú, že dovozné licencie nebudú na e, dokladmi vlastníctva a že je možné zamietnúť takúto žiadosť o licenciu. Chápeme obavy, pokiaľ ide o e, včasné vyvinutie elektronického systému na výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov a preskúmame možnosť financovania z našej strany návrh colného programu a spolupráce v oblasti cla, čo nedávno prijala komisia a teraz už e, to dostal e, spolu zákonodarca, to by mohlo vlastne takéto niečo finančne vykryť podľa nás. Takisto chápame obavy, ktoré boli vyjadrené e, týkajúce sa odlišných trestov a potom je tam povinnosť komunikácie a navrhovaného monitoringu čo by mohlo vyhovieť tým obavám, ktoré vyjadril parlament. Sme presvedčení, že preskúmanie návrhu Európskym parlamentu Európskym parlamentom, e, všetkými príslušnými výbormi. Ďalej prispieje k doladeniu návrhu, aby sme vyriešili tú veľkú výzvu, ktorú tam máme pred sebou efektívnejším spôsobom a vzhľadom na naliehavosť tejto veci, najmä pokiaľ ide o predcház- predídenie ďalšiemu ďalšej straty ohrozeného dedičstva. Počítame s tým, že spolu zákonodárca vyvinie maximálne úsilie, aby sa ešte pred voľbami v roku 2019 dohodol kompromis a dohoda na tomto návrhu. Ďakujem, pani predsedička. Ďakujem a chcem dať teraz slovo na záverečné pripomienky spoluspravodajcom Dan Dalton. Ďakujem pekne. Veľmi dobre sme spolupracovali. Myslím si, že väčšina skupín sa nie veľmi vzdialuje od toho, čo chceme dosiahnuť, takže ja som presvedčený, že dokážeme nájsť nejakú e, dohodu v krátkom čase k tomu, čo tu zaznelo. Alde to spomínalo Nemala by byť nevyhnutne potrebná dovozná licencia na všetko, iba naozaj na tie najrizikovejšie predmety. To, čo nie je vysoko rizikové, tam by vyhlásenie malo stačiť a musíme, myslím si, že zamýšľame sa nad tým, aký preto to vytvoriť rámec. To je dôležitá pripomienka, takisto ako tie elektronické deklarácie. A tiež si myslím, že Trošku vo mne vyvoláva obavy, keď niekto hovorí, že k zavedením prahových hodnot, či už ide o e, vek alebo hodnotu, že vytvárame takto nejaké medzery. Ja si to nemyslím, pretože ide nám o to, aby sme zabranili financovaniu terorizmu a organizovaného zločinu. Pokiaľ je tam prahová hodnota na vek a mm, finančnú hodnotu, tak myslím si, že to je postačujúce na to, aby sa vyňali tie veci, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú eh, vlastne pašované eh, za účelom eh, financovania terorizmu. Naopak, myslím si, že nám to umožní sústrediť sa na tie rizikové alebo najrizikovejšie predmety. A ešte posledná pripomienka týkajúca sa tranzitu. Myslím si, že musíme byť veľmi obozretní v tom, čo tu žiadame, pretože jednoducho nemôžeme zastaviť predmety, ktoré sú v tranzite aj keby sme mali podozrenie, e, že boli nelegálne exportované. No možno je to iné, ak tá krajina, odkiaľ prišli, nám povie, že tieto tovary boli nelegálne exportované, potom s tým môžeme niečo urobiť. Ale ak by sme len my mali podozrenie, tak ako môžeme nezávisle uplatňovať pravidla tretej krajiny, potom aké sú to pravidlá. Mm, je to v rozpore s našim nariadením. Potom nemáme dôvod na zastavenie, pretože ak, tu, ak tranzitu z jednej krajiny do inej tretej krajiny, tak naše pravidlá sa neuplatňujú. Takže musíme byť veľmi opatrní s tým, ako budeme riešiť tranzit. Myslím si, že je veľmi jasné, že ak nám tretia krajina jasne povie, že prechádzajú tieto predmety cez Európu a je to nelegálne, tak máme dôvod to zastaviť, ale uh, Nemáme dôvod iba v prípade podozrenia, takže mm, máme tu ešte čo robiť, pokiaľ ide o tranzit, lebo naozaj sú tam rôzne názory a dúfam, že sa v konečnom úsledku dohodneme, ale ako som povedala na začiatku, blížime sa e, k nejakému vyvrcholeniu a e, myslím, že sa dopracujeme k niečomu, na čom sa všetci budeme vedieť zhodnúť. Ďakujem pekne. Pán Kón. Ďakujem. Chcem podporiť to, čo povedal kolega Dolcen. Sme na ceste k dobrej dohode a rôzne stanoviska budeme vedieť zladiť. Ešte by som sa vrátil k tomu, e, čo povedal, že nesmieme tu vlastne vytvoriť nejaké medzery v tom, čo upravíme. Áno, musíme dbať na to, aby to neparalizovalo obchod, e, colné orgány, ale aby to bolo naozaj vyvážené a aby ale na druhej strane colné orgány mali právnu istotu. A pri tej právnej istote tam vidím ešte ťažkosti s tými zoznámi ICOM, pretože tam miestami nie sú úplne bez medzier, keď si pozriete, chýbajú tam krajiny ako Libanon alebo ďalšie, takže mm, musíme sa pozrieť na úpravu v nariadení o exporte, alebo musíme sa pozrieť na tie eh, zoznamy ICOM, aby sme to tak skombinovali, že to v končnom úsledku bude aj praktické pre obchod a cel. Thank you very much. Um... Ďakujeme pekne. Chcem povedať, že hlasovať sa bude na ďalšom spoločnom zasadnutí, čo bude 10. júla. Takže Ďakujem všetkým za účasť a týmto tento bod programu končíme.